voľbou a v znení ďalších uznesení parlament berie na vedomie, že sa uvoľnilo od decembra jedno miesto poslan- poslanca. Pán Johannes Konas van Banel z ALDE bol vymenovaný do medziparlamentnej delegácie pre vzťahy s Afganistanom na miesto pána Karla Haglunda. Ak k tomu niekto niečo má, nech sa páči pripomienky. Ak nie, toto vymenovanie sa poklada za ratifikované, schválené. Teraz zmeny.